Dear colleagues, shall we start? Vážení kolegovia, pustíme sa do práce. Začneme pobednejšiu časť nášho rokovania. Budem pokračovať v Litovčine. Sú po pietinej Savo, taigi mūsų popietiniai darbo atverkiai dabar bus 11 klausimas. Poďme k bodu 11, po obednejšej časti nášho rokovania. Predmetom diskusie bude smernica o materskej dovolenke. Máme medzi nami aj zástupcov komisie a rady. Nech sa páči, pani Vivi Višu, ktorá je tu za komisiu, je už tu. Máme tu aj zástupcov lotišského predsedníctva. Zdá sa, že nie. To je naozaj škoda. Skutočne je to škoda, pretože práve včera lotyšské predsedníctvo nás informovalo, že vyšlú zástupcu na dnešné zasadnutie a predstavia nám svoje stanovisko. Práve nám bolo povedané, že Lotyšsko, lotyšské predsedníctvo nie je zastúpené na dnešnom zasadnutí. Myslím si, že to nie je dobré. Všetky inštitúcie, parlament, komisia, predsedajúca krajina musia pracovať spoločne, aby sa dopracovali k dobrému výsledku. Odovzdám slovo zastupcom Eurofondu, pánovi Žožovi Kabritovi, predstaví nám úvodnú štúdiu k situácii s materskou dovolenkou v rozličných členských štátoch. Pán Žoška Brita, nech sa páči. Madam Chair, thank... Vážená pani predsedajúca, ďakujem za láskavé slova. Dúfal som, že sa mi podarí dať svoju prezentáciu aj na plátno. Dúfam, že technici, ak ma teraz počujú, možno by mohli zapnúť projektor a za Európsku nadáciu za zlepšenie pracovných a životných podmienok Chcem poďakovať výboru FEM za to, že nás dnes pozvali na svoje zasadnutie. Hlavným cieľom mojej prezentácie je, sú predbežné výsledky výskumu materskej dovolenky, respektíve súvisiacich ustanovení v členských štátoch. Výbor FEM o takéto niečo požiadal. E, želali ste si aktualizovaný pohľad na túto otázku. východiskové informácie, na ktoré musíme pamätať. Smernica 9285 o ktorej sa dnes diskutuje, s tým, že e, sa bude potom prípadne revidovať. Ide o zlepšenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci tehodných pracovníčok a pracovníčok krátko po porode alebo dočiacich pracovníčok. Treba ale e, pamätať aj na smernicu 2010 lomeno 18, kde sa nastavuje minimálne trvanie rodičovskej dovolenky na 4 mesiace. Táto smernica však, e, však nehovorí o náhrade platu. Chcem vás pri, upozorniť na dva ďalšie nástroje, ktoré sú k nás dôležité. Integrované usmernenia Európy v rámci Európy 2020 kde sa zdôraznila dôležitosť implementácie a vyhodnocovania politík, ktoré podporujú rovnosť, rodovú rovnosť a dobrú, dobrú rovnováhu medzi pracovnými a životnými podmienkami. Chcem upozorniť aj na smernicu 2006-54, ktorá je známa ako prepracovaná smernica ktorá je dôležitá tu z toho dôvodu, že stanovuje, že členské štáty budú nabádať sociálnych partnerov, aby podporovali rovnosť pohlaví, mali by podporovať flexibilný pracovný čas s tým, aby sa umožnila dobrá rovnováha medzi pracovným a pracovným životom a súkromným životom. Treba, netreba zabúdať na tri dôležité definície. Keď hovoríme o materskej, keď hovoríme o rodič, rodine, rodičovskej dovolenke, hovoríme o materskej dovolenke, ktorá je zvyčajne prisúdená matkám a zvyčajne to znamená um, prestávka, vlastne dovolenka pred a po pôrode a je to základné obdobie na um, na to, aby sa matka zotavila po pôrode. Rodičovská dovolenka je takisto právom pracovníkov a je k dispozícii obom rodičom. Hlavným cieľom je postarať sa o dieťa do istého veku. Zvyčajne sa táto dovolenka poberá po materskej či otcovskej dovolenke. No a potom je tu otcovská dovolenka, ktorá nie je e, pokrytá smernicou, nemáme žiadnu európsku legislatívu v tomto smere. Zvyčajne ide o krátke obdobie, je to dovolenka, ktorú si berie otec a aby mohol stráviť istý čas s dieťaťom a s partnerom. Čiže tri rôzne typy dovolenky. Jedna z prvých otázok, ktorú musíme brať na zreteľ, keď hovoríme o tejto téme, je trvanie materskej dovolenky. My sme sa pokúsili pripraviť najaktuálnejšie informácie ohľadne dĺžky dovolenky. Bohužiaľ, je mi ľúto, že nemáme no naplatne informácie. Videli by ste totiž eh, obrovské neuveriteľné rozdiely medzi členskými štátmi Aha, áno, tak zdá sa, že bude fungovať aj PowerPoint. Vo väčšine členských štátov ide o obdobie, ktoré je povinné a potom je celková dĺžka obdobie celkovej dĺžke, ktorá zahrňa povinné obdobie a nepovinné obdobie, ktoré, môž, ktoré si môžu vziať matky ako dovolenku pred a po pôrode. Zatiaľ priesvitky nemáme, zo pár príkladov najväčší extrém je Slovensko, kde je 34 týždňov materskej dovolenky, ktoré sú povinné. Čiže matky si, mus, matky si musia vziať týchto 34 týždňov materskej dovolenky. Takže nech sa páči, už máme aj priesvitku. E, stopčeky sú celková materská dovolenka, zatiaľ čo tie červené stopčeky ukazujú časť, ktorá je povinná na druhej časti ten ďalší extrém sú krajiny ako napríklad Litva a Lotyšsko, kde neexistuje povinné obdobie e, dovolenky zakotvené v legislatíve. Takže máte teraz predstavu o tom, ako vyzerajú rozdiely v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o trvanie. Ďalšou dôležitou otázkou sú, že do akej miery do akej miery sú platy pokryté Čiže žena odíde na materskú dovolenku, koľko platu bude pokrytý materskými dávkami. Na mape vidíte, že tie štáty, ktoré sú vyzelenené, e, tam sa nahrádza 100% platu, ale napríklad ďalší, ako Írsko, v modrom, tam je paušálna čiastka, teda nie je prepojenie medzi platom pracovničky a potom sú prípady ako Česká republika, Bulharsko, Slovensko, kde náhrada nejde nad 65-70 na Slovensku, v Maďarsku začník sa ospravedlňuje. Čiže to poukazuje aj na to, že e, situácia nie je homogénna členských štátoch, preto na to netreba zabúdať pri našich diskusiách. Ďalšou otázkou, ktorú sme riešili počas výskumu, je zodpovednosť za výplatu dávok. Nie je to isté e, všade. Mm, v mnohých členských štátoch sociálne zabezpečenie verejné inštitúcie sú tými, ktoré vyplácajú materské dávky, ale v niektorých krajinách máme mix rozličných inštitúcií, viac než jednu inštitúciu, v Rakúsku, Grécku napríklad, sú verejné. V Nemecku máte mix medzi zamestnávateľom a e, sociálnou poisťovňou, teda zamestnávateľ platí čas, zatiaľ čo sociálna poisťovňa platí ten zostatok a Dánsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo to sú krajiny, kde zamestnávateľia sú zodpovední za platbu počas obdobia, kedy sú pracovníci na dovolenke. Malta je jedinou krajinou, kde je zamestnávateľ plne zodpovedný, čiže neexistuje žiadna kompenzácia pre zamestnávateľov, zatiaľ čo v Dánsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve sú zamestnávateľia zodpovední, ale potom im to štát preplatí. Podľa nedávnych informácií na Malte eh, prebiehajú verejné diskusie ohľadne tejto témy a prípadnej zmeny situácie, tak aby zamestnávateľia ne, neznášali e, samotný e, povinnosť vyplácať dávky Zaujímavé sa nám z našich výskumov zdalo aj, e, e, zdal aj vzťah medzi dávkou, materskou dávkou a nemocenskou dávkou, pretože vo väčšine krajín v 19 členských štátoch e, sú, nie je medzi týmito dávkami priamy vzťah. Ale v niektorých krajinách tie tam vidíte. Stále existuje priamy vzťah medzi týmito dvomi dávkami. Samozrejme, my všetci tu dnes vieme, že e, mater, materstvo nie je, nie je znakom, že by nebolo niečo v poriadku. Naopak je to znak zdravia a um, nemalo by to byť, ne, nemalo, by, ne, nemalo by to považované za situáciu, kde kde sa kde treba vyplácať, vyplácať nemocenskú, ale napríklad v Českej republike sa vyplácajú z, z toho istého systému a v v Litve je to považované takisto e, takýmto spôsobom. Takže vo Fínsku obe otázky rieši e, zákon o zdravotnom poistení a situácia v prípade oboch dávok je podobná. V Maďarsku um, takisto súčasť poistenia, vyratáva sa, vyratávajú sa dávky podobne, v Luxembursku podobne. A tu naozaj je to akoby obdobie nemocenskej. Um, treba, aby ste mali eh, osvedčenie lekára, um, aby ste získali takúto dávku. Um, v Švedsku v Švedsku to takisto Švedsku existuje takisto priamy vzťah medzi tými dvomi. Ale keď sme porovnali dávky, ktoré dostanete um, ako nemocenské či materskú tak e, materská je oveľa e, štedrejšia, povedzme, ale v niektorých, e, niektorých situáciách je nemocenská štedrejšia než materská, takže na toto sa chceme ešte podrobnejšie pozrieť a chceme ponúknuť k tomu konkrétne závery po našej práci. Ďalšia otázka sa týkala článkov 5, 6 a 7 smernice smernice o materskej dovolenke, kde sa hovorí o tom, že tehotné pracovníčky či dojčiace nemusia vykonávať prácu, ktorá by predstavovala riziko pre ich bezpečnosť či zdravie, napríklad ak by boli vystavené e, nejakým chemikáliám, respektíve, že nemusia pracovať v noci. Ale otázka stojí takto. Čo sa udeje, ak naozaj ich e, presu, ak, ak ich musia presunúť k, k, práci, k práci, ktorá je platená, ktorú vykonávajú za menej. E, čo potom, ak dojde k týmto rizikám? Zamestnávateľ musí predsa potom presunúť pracovníčku na iné pracovné miesto. Ale čo sa stane, ak ide o pracovné miesto, kde je plat nižší. V mnohých, mnohých krajinách, vo, všet, vo väčšine členských štátov, pracovníci majú právo získať, majú právo dostávať e, tú istú čiastku, ako je plat. A ak ak prispôsobenie novej práce nie je možné, tak potom vo väčšine prípadov majú právo na dávku, ktorá je ekvivalentom materskej. Čiže v zásade sú e, pokrytí v takýchto situáciách. V niektorých krajinách je to tak, že, si, že musia poberať nižší plat, ale potom majú kompenzačnú dávku, ktorú vypláca verejná inštitúcia a tým sa premostuje rozdiel medzi tým, čo predtým zarábali a tým, čo zarábajú počas tej dočasnej situácie, pretože nemôžu byť vystavené e, rizikovým situáciám, o ktorých som hovoril v zmysle článkov 5, 6 a 7 smernice. V ďalších členských štátoch, a to je veľmi dôležité, je jasné, že sú jasné ustanovenia, že za žiadnych okolností pracovníci v takýchto situáciách by mohli, by, alebo môžu zarábať menej než predtým, pred tehotenstvom. Čiže je to jedna z vecí, ktorú sme chceli zdôrazniť a e, tak je to vo Francúzsku, Taliansku, Lotyšsku, Litovsku, Litve, Holandsku a Portugalsku. možno ešte neskôr by som sa rád podrobnejšie vyjadril k jednej veci, po tom, čo vystúpia kolegovia, je, že materskú dovolenku by sme mali vnímať v širšom kontexte v rámci systému dovoleniek. E, tieto tri typy dovoleniek by mali byť vnímané ako komplexný systém. Týka sa to rôznych rozhodnutí, ktoré treba prijať v väčšine prípadov v domácnostiach, teda je to o matke, o otcovi dieťaťa, ale chcem vás upozorniť na to, že v mnohých situáciách sú tu krajiny, kde mm, sa úloha otca nepropaguje, nepodporuje, teda neexistuje otcovská dovolenka, respektíve existuje alebo nie je zaplatená a potom, sú, potom existujú rozličné situácie, mm, respektíve rozličná dĺžka materskej dovolenky, Mm, rozličn, alebo rôzna výška dávky a tak ďalej. Zdá sa, že, zdá sa, že to bremeno padá na ženu, ale oni, oni nie sú jedinými zodpovednými v tejto situácii. Je, sú tu matky, sú tu otcovia. Zdá sa, zdá sa, že to bremeno je nerovnovážne e, na matkách. Možno, že by som sa k tomu ešte vyjadril potom, ale chcel som vás upozorniť na to, že by, materská by sa mala v, vnímať v širšej perspektíve v rámci komplexného systému dovoleniek, ktorý tvoria tieto tri typy dovoleniek, o ktorých sme hovorili. Ďalšie dôležité aspekty, veľmi stručne. Vieme z výskumu, že e, národné ustanovenia sú veľmi e, vplyvné, teda ak ide o povinné ustanovenia, tak to má potom veľmi, veľmi dôležité napojenie samozrejme na poberanie dovolenky. Finančná podpora je nesmierne dôležitá, najmä pre nízkopríjmové e, rodiny. Treba dôležité je, aby neboli prekážky pre, pre, pre matky, aby existovali programy návratu do práce, pretože ľudia majú strach, že sa odizolujú od pracovného miesta a keď sa vrát, vrát, vracajú, tak majú strach, že, nebudú, že nebude pri nich dispozícii to isté pracovné miesto. Na úrovni pracovného miesta e, postupy zamestnávateľov majú samozrejme vplyv na, na prístup rodičov, ale k tomu samozrejme sa môžem konkrétne vyjadriť neskôr. <clears throat> Tento graf nesúvisí s diskusiami, ale e, je to čas e, strávený rôznymi aktivitami v Európe. E, prieskum o pracovných príležitostiach z roku 2010 ukazuje sa tu, že na jednej strane muži pracujú viac ako ženy, ale ženy venujú oveľa viac hodín starostlivosti o deti a ostatných iných dospelých než muži. Potom vám chcem ukázať, že muži, najmä medzi 35 a 49 rokmi, sa sťažujú, že nemajú dostatok času eh, na vyváženie času pre prácu a pre čas E, strávený na iné aktivity vrátane rodinných e, záležitostí. A teraz e, poviem svoje závery. Je tu priestor na zlepšenie. Muži chcú ukázať, že nie sú spokojní so svojou rovnováhou medzi prácou a voľným časom potom, e, pokiaľ ide o neplatenú prácu, aj toto je neuspokojivé. Musíme zohľadniť stimuly, predovšetkým finančné stimuly pre tieto druhy e, dovoleniek musíme zabezpečiť, aby domácnosti mali do, dostatočný príjem, aby mohli pokračovať so svojimi životmi. Reintegrácia do práce, sociálni partnery sú veľmi dôležití v tejto diskusii, pretože pred, zastupujú e, zamestnancov, zamestnávateľov, e, najlepšie vedia, čo sa deje na pracovisku a aký, akým spôsobom e, to implementovať. Takže aj oni musia byť zapojení do diskusia administratívne právne obmedzenia, pretože toto bolo predmetom diskusie a väčšina z našich spoločností sú malé a stredné podniky, čiže ak budeme zavádzať ďalšie komplikácie, pokiaľ ide o správnu a právnu e, prácu, tak to nebude dobré. Musíme povzbudzovať mužov, aby sa zapojili do diskusie. Materstvo je ako tango. Potrebujete na to dvoch. Čiže aj otcovia sú súčasťou toho a mali by byť e, zapojení do diskusie. A aby som to e, zhrnul, aby som to uzavrel, politiky by mali byť transformovateľné v tom zmysle, že nová legislatíva alebo zmeny v legislatíve by mali zohľadňovať meniacu sa realitu a mali by sme sa pohnúť od e, diskusie o probléme a od kampaní a mali by sme sa presunúť smerom k transformatívnym politikám. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ačiū labai, ponui Žorž Kabrita, iš tikrųjų jūsų atlikta. Ďakujem, pán Žorž Kabrito. Odvedli ste vynikajúcu prácu. Veľmi dobre ste zanalizovali situáciu, pokiaľ ide o rodičovskú materskú dovolenku v 28 členských štátoch a je to dobrý základ pre naše ďalšie práce. Teraz vám dávam slovo pani spravodajkyni. Merci pour... Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Štúdia, ktorá nám bola predložená, nám poskytuje veľké množstvo informácií o, o realite, ktorá dnes vládne v európskych krajinách a to nám naozaj veľmi pomôže. Ďakujeme veľmi pekne. Pani predsednička, aj ja eh, som eh, dnes trochu prekvapená, iritovaná hovoríme o natoľko dôležitej téme, e, akou sú práva žien v dnešnej Európe plnej problémov, ťažkosti. Boli e, v otázke práv žien urobené malé pokroky a to, že tu rada dnes nie je prítomná, ukazuje e, v úvodzovkách veľký záujem o túto problematiku z ich strany nie som veľmi prekvapená, pokiaľ ide o túto smernicu. Je rada skutočne priam fantóm e, v e, parlamente je ale komplikované rokovať s fantómom, je komplikované rokovať s niekým, kto prítomný nie je, kto už v minulosti na rade e, EPSCO nepripustil túto otázku. Ja som skutočne nahnevaná E, komisia e, svojho e, času v 2011 zaujala dobrú pozíciu. Parlament v ostatnom legislatívnom období tiež a dnes len čakáme. Dnes čakáme na to, kedy rada konečne začne konať, konečne sa chopí tejto otázky práv žien a ich ochrany na pracovisku. Ide o tehotné ženy, ktoré treba treba chrániť aj e, na pracovisku počas tehotenstva pred chemikáliami, pred náročnou prácou, pred prácou v noci. Ide o ochranu kojacích matiek, mladých matiek, ktoré chcú sa vrátiť po pôrode do práce, matiek, ktoré žijú v chudobe. Vie vôbec rada o tom, že dnes sa v takejto situácii nachádzajú milióny žien, a rada sa im takto obráti chrbtom, obráti sa týmto ženám chrbtom a nie je im táto problematika hodná ani na to, aby ju dali na program rokovania rady EPSCO. Nuž, ale my e, za touto témou budeme si e, stáť, aj naďalej sa budeme zasadzovať za túto problematiku. Táto téma sa týka e, žien a ide aj o mieru pôrodnosti v Európe, ktorú máme dnes klesajúcu a jednoducho zalomíme len rukami nad touto klesajúcou pôrodnosťou v Európe. Chcem povedať, že samozrejme nedá sa rozhodnúť z jedného dňa na druhý, či človek chce priviesť eh, na svet dieťa. Je to zodpovednosť, veľká zodpovednosť, ktorá si vyjadru, vyžaduje určitú mieru ochrany. A keď nebude k dispozícii celý rád eh, vecí z našej strany, eh, keď my ako politicky ako politicky motivovaní e, členovia parlamentu e, sa nezasadíme za e, tieto práva. Čo sa udeje? Čo sa deje dnes? Mladé matky si musia vybrať medzi finančnou a ekonomickou autonómiou, teda buď teda medzi prácou alebo materstvom. A dnes sa rozhodli zjavne nemať žiadne deti. Je toto tá Európa, ktorú si želáme, pretože práve takúto Európu teraz budujeme deti, ktoré dnes neprídu na svet, nebudeme mať o 10-15 rokov ani o 20 rokov a budeme sa nachádzať vo veľkej európskej kríze, v kríze demografického deficitu v Európe. Takže my e, sa dnes zasadzujeme za to, aby sa rada venovala aj tejto demografickej otázke. K cieľom, ktoré sme si vytýčili, Rada eh, pre zamestnanosť žien. Dnes sme ešte eh, ďaleko od nášho cieľu, pokiaľ ide mieru zamestnanosti eh, žien 2020. Ide tu o diskrimináciu nie je ešte zabezpečené postačujúce, postačujúce percento žien v pracovnom procese. Žena dnes E, predsa e, je tiež e, pracovnou silou. Môžeme si dovoliť v Európe upustiť od 50 tejto pracovnej sily ženskej. Ženy majú výborný prístup k vzdelávaniu, sú stále kompetentnejšie, vedia stále viac a tým pádom teraz vlastne nepostrádame len tieto ženy, ale aj ich inteligenciu, do ktorej, do ich vedomostí, do ktorých sme toľko investovali. Na jednej strane platíme za vzdelanie ako fem- ministrku ma to samozrejme veľmi teší, ale na druhej strane tieto investície do vzdelávania strácame tým, že e, tieto ženy nemajú možnosť potom neskôr efektívne a účinne pracovať. E, sme tu teda v neakceptovateľnej situácii po tom, čo sme si dnes vypočuli, by sme eh, si eh, mali sadnúť spolu za stôl a urobiť celý rád korektúr. Máme eh, smernicu z 92., ale odtedy uplynulo veľa času, udialo sa toho veľmi veľa, je tam hm, veľká diskrepancia, pokiaľ ide o trvanie dovolenky, platbu, percentuálnu mieru žien a tak ďalej. Takže chceli by sme sme to e, porovnať a prispôsobiť cieľom, ktoré sme si vytýčili, aké modely zistiť e, najlepšie fungujú, ako je ich možné financovať a ako tento systém e, sprístupneme všetkým členským štátom, aby sme sa postarali o to, že všetci spoločne sa budeme nachádzať raz v situácii, kedy nebude už existovať viac žiadna diskriminácia. A aj keď je e, často nehademne skrývaná táto diskriminácia. Viete, ako to je, 30 rokov e, pracovné skúsenosti, e, tam človek nemyslí, prípadný zamestnávateľ na vaše schopnosti, ale pýta sa, či uchádzačka pôjde na matersku, nepôjde. Toto e, je diskriminácia e, žien na pracovisku. Musíme sa zasadiť za ochranu e, žien na rovnováhu medzi rozdelením tých eh, záťaží medzi profesným a rodinným životom. Musíme sa postarať o to, aby v rámci čo najkratšieho času sme si sadli spoločne za jeden stôl a to nie s eh, nejakým fantómom, ale so skutočnou eh, fyzicky prítomnou radosť, ktorou budeme môcť rokovať. Máme tri inštitúcie európske, ktoré by e, mali navzájom sa ctiť. Žiadna inštitúcia nie je nadradená druhej. Máme komisiu, parlament a radu a musím dnes konštatovať, že my ako parlament v tomto smere nie sme rešpektovaní. Komisia nie je rešpektovaná, pretože jedna inštitúcia si nestojí za e, svojimi e, sľubmi a nerobí si prácu, ale toto od nej musíme požadovať, pretože ide o veľmi dôležitú e, tému, pretože tu nás čaká a hrozí RIFIT smernica, ktorá by mohla veľa toho zničiť, čo už bolo urobené. Takže sme politici, ktorí e, tu niečo vyvíjajú a nechcem, aby nám bolo vyčítané, že tu vyvíjame len niečo e, na prázdno a e, komisia tiež by mohlo byť vyčítané, že sú to úradníci, ktorí produkujú bezcenné veci. To ako keby takto rada nám hovorila svojim postojom. Taký, takéto posolstvo by sme mohli vyslať, ak už sme stratili 5 rokov a potom ďalších 5 rokov by sme pri refite stratili, Bolo by to problematické a, a prípadne v roku 2025 by až došlo k zmene smernice, ak by všetko utekalo veľmi dobre a to nepovažujem za efektívne e, v rámci práce Európskej inštitúcii. Ani sa potom nečudujem, že naši občania e, sa nám natoľko vzdialujú vzhľadom na takýto prístup, ktorý tu vidíme. Takže e, prihováram sa za to, aby rada konečne sa chopila svoje zodpovednosti, aby e, sme mohli konečne vypracovať tento dokument pre našich európskych občanov. Plojimai parodo, kad pranešėja Marija Arena iš tikrųjų nusiteikusi rimtam darbui. Ir... Takže budeme usilovne pracovať a predpokladám, že táto práca bude plodná, bude mať výsledky. Teraz uh, pani uh, z komisie, uh, dávam jej slovo, je generálnou riaditeľkou pre otázky ochrany spotrebiteľa a spravodlivosti. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ctení členovia, po takomto vášnivom prejave a príspevku. Hoci sa pokladám za veľmi vášnivú, tak e, vám nemôžem konkurovať, pani Arena. E, dnes večer som tu s vami, aby som diskutovala o tejto dôležitej smernici, o e, návrh o materskej dovolenke komisie. A my v našom GD máme túto smernicu a pod vedením komisárky Juravy máme toto dôležité portfólio, ktoré zahrňa aj rodovú rovnosť. Rodová rovnosť je súčasťou tohto veľkého portfólia pani Jurova Jurava. Ako viacerých z vás, aj ja som veľmi bola sklamaná z toho, že spoluzákonodarcovia E, nenašli e, v tomto návrhu, tak povediac, spoločného menovateľa. Nie je to len preto, lebo sme funkcionármi a odviedli sme našu prácu tak, ako sme to pokladali za vhodné, ale pretože sme boli presvedčení e, v to, čo sme navrhovali. Keď niečo navrhujeme, musíme to odôvodniť, prečo to robíme a prečo je to potrebné. Pre nás to bol vždy veľmi kvalitný a vyvážený návrh. Byť matkou a mať dieťa to je dar. Je to možno najväčší dar na svete pre ženu, ale nie len pre ženu. A pani Arena hovorila o zodpovednosti. Zodpovednosti zodpovednosť eh, by nemala preberať len matka. Tá, to veľké bremeno nie je ťažké, ale eh, keď si zoberiete celý život, tak to môže byť vlastne ťažké bremeno. Je to čosi, eh, čo všetci musíme brať do úvahy a my všetci, ženy aj muži, sme zodpovední za to, aby sme Eh, dospeli k riešeniam. Avšak, ako prebieha čas a teraz máme pred sebou tento návrh, čím viac času uplynie, tým nižšie alebo menej viditeľné sú šance na prijatie návrhu. Už tak dlho sme boli uzamknutí v situácii medzi inštitúciami a preto tento návrh komisia stiahla tým, že sa snažila podporiť, aby sa e, tento návrh, e, aby sa v ňom pokračoval a aby sa znovu oživil. Oceňujeme výrazné úsilia, ktoré odviedol parlament a vy, pani Arena, ako nová spravodajkyňa. Ako zástupkyňa komisie vám chcem povedať, že my vás podporujeme, stojíme za vami e, v tom, aby ste našli primerané riešenie na e, ďalší postup. Preto som tu ako zástupkyňa komisie e, DG, generálneho riaditeľstva, na vyššej úrovni. Ale budete potrebovať podporu všetkých, nielen komisie. Rada podporuje parlament v zmiernení pozície a viem, že už ste pracovali na alternatívnom návrhu ale teraz budeme musieť urobiť to, že musíme nejakým spôsobom e, ten ďalší postup sformalizovať. Ja ako človek neverím natoľko e, vo formality, ja osobne neverím vo formálne riešenia, ale ak sa chceme správne vydať na cestu, tak potrebujeme určité pravidlá, potrebujeme aj určité formality. Ako viete, Vždy je potrebné dvoch na to, aby sa tancovalo tango. A rada je tým druhým partnerom. A my e, musíme získať aj radu, ktorá takisto musí v tomto zohrávať dôležitú úlahu. Čiže pre lotišské predsedníctvo je dôležité, pretože na ňom bude, aby rozhodlo, ako postupovať ďalej. Chcem vás ubezpečiť, že komisia, ako aj naše služby, ako aj ja osobne sa budeme usilovať a pri diskusii e, s radou, aby sme dospeli k alternatívnym riešeniam. Teraz, e, aby som bola úplne jasná, e, z hľadiska komisie aj v prípade najhoršieho možného scenára, pokiaľ súčasný návrh bude stiahnutý, tak my neopustíme ženy, neopustíme záujmy žien a určite neopustíme matky Musíme sa na to pozrieť e, čerstvejším pohľadom. Pani komisárka už avizovala e, tieto kroky, ale my e, sa musíme pozrieť na to, ako konkrétne postupovať, pokiaľ by tento súčasný pokus nebol úspešný alebo neviedol k výsledkom počas najbližších mesiacov. Uvedomujeme si výzvy vyváženia práce a súkromia, ktorým čelia rodiny. Už sa hovorilo o demografických zmenách a veľmi rada by som si vypočula vaše názory na túto tému. Mnoho žien chcú mať, chce mať deti, ale takisto potrebujeme a musíme pracovať a musíme e, ďalej e, sa venovať našich, našim kariéram už ste povedali, pani Arena, a máme štatistiky. Máme lepšie kvalifikácie ako predtým. Ale takisto strácame talenty. A strácame to, keď máme znižujúcu sa, znižujúce sa obyvateľstvo a zvyšujúcu sa konkurenciu. Čiže potrebujeme jasné ustanovenie, pokiaľ ide o e, rovnováhu e, súkromného a pracovného života, aby ženy e, s dieťaťami, s de- deťmi mohli ostať na trhu práce. Ale ide tu nielen o pomoc ženám, ale o pomoc rodinám. A tu sa bude bojovať aj eh, pokiaľ ide o medzeru eh, v platoch, eh, o generačnú medzeru v platoch a v dôchodkoch. Nehovoríme o ženách len keď sú matkami, alebo keď rodia deti. Hovoríme, hovoríme o ženách, vo všetkých životných fázach. Hovoríme o ženách, ktoré sú matkami, hovoríme o ženách, keď ich deti sú choré, hovoríme o ženách, keď my sme rodičmi. Čiže hovoríme o ženách vo všetkých životných fázach a ja som presvedčená, že dobrá, e, vyvážená e, stránka pracovného a e, súkromného života bude umožňovať aj e, spoločnostiam, aby si udržiavala kvalitný personál na tomto vysoko konkurencieschopnom e, trhu práce. Mnoho pracujúcich matiek je nezamestnaných. Ide o pracovné miesta, e, na ktoré sú e, e, e ide o E, manažerské pozície, kde sú dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Tu je menší podiel žien a väčší podiel žien by mal výrazný dopad na produktivitu a rast a takisto by to výrazným e, podielom prispelo k európskej ekonomickej obnove. Európska únia e, vytvorila politický mix pre rodičov, ktorí potrebujú pracovať. Tieto opatrenia musia byť prijaté e, v rôznych e, životných fázach. Keď deti sú ešte malé, potom keď začnú chodiť do školy, musíme odstraňovať bariéry pre ekonomickú e, účasť žien podporovať vzdielanie e, zodpovedností medzi mužmi a ženami. Ctení e, členovia parlamentu, máme pred sebou ešte veľa práce. Ako som už povedala, je to dlhodobý projekt. Veľmi rada si vypočujem vaše stanoviska ohľadom toho, akým spôsobom pristupovať e, k týmto výzvam. Musíme pokračovať v boji e, za podporu e, rozdelenia práce medzi mužmi a ženami, aby viacerí muži e, mali, využívali svoju príležitosť starať sa o deti a ostať doma, aby viaceré ženy boli podporované v tom, aby sa vrátili do zamestnania. Ctení členovia, komisia vždy bude stáť vedľa vás a pracovať na tom, aby sme našli vhodné riešenia pre prácu, pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ale e, chcem vám povedať aj to, že ja osobne som nikdy e, ž, rolu ženy nevnímala ako rolu obete. Ženy sú nadané, ženy sú nadmerne kvalifikované a ženy majú práva. Muži majú takisto práva nevedia, o čo prichádzajú, keď e, nie sú zblížení, keď nežijú so svojimi deťmi, keď netravia čas so svojimi deťmi. Ale musíme napredovať e, aj v jednej a v druhej oblasti a budeme sa o to usilovať. Ďakujeme za pozornosť. E, Ďakujem. Veľmi pekne. Teraz otváram diskusiu. V prvom rade Dám slovo tieňovým spravodajcom za politické skupiny. Nech sa páči pani Záborská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, v prvom rade chcem poďakovať e, Eurofoundu za pripravenú štúdiu. Myslím si, že nám dáva obraz o tom, ako e, vyzerá súčasne v Európskej únii a otázka materskej dovolenky. Možno jednu krátku poznámku e, tým, že som zo Slovenska. Slovensko bolo predstavené ako krajina, ktorá má 34 týždňov povinnej materskej dovolenky. E, nie je to pravda. Máme 34 týždňov materskej dovolenky, dokonca pre slobodné matky je to ešte viacej ako 34 týždňov, ale je to možnosť nie je to povinnosť. E, čiže môže, môžu ženy zostať až do tých 34 týždňov so svojimi deťmi. E, druhú poznámku, ktorú mám, je, e, aj mne je veľmi rúto, že tu nie je zástupca rady, pretože táto diskusia je len jedna z mnohých, ktoré už boli od prijatia smernice v Európskom parlamente Diskutovali sme na tejto pôde už viackrát, ale e, myslím, že vždy to bolo bez prítomnosti rady. E, je nás tu niekoľko, ktoré sme boli aj v minulom volebnom období e, pri týchto diskusiách a Tretiu poznámku hneď na začiatku chcem povedať, že aj keď moja politická skupina Európskej ľudovej strany bola v hlasovaní rozdelená, ja som podporila k pani Estreli a hlasovala som za smernicu. E, keď e, e, ja vítam, ja skutočne vítam, že pani, pani spravodajkyňa, pani Arena, vyšla s ústretovým návrhom, pretože doteraz všetky tie diskusie, ktoré tu boli, boli v pozícii, že, že výbor pre práva žien trvá na tom návrhu, ktorý prijal Európsky parlament. Myslím si, že sa môžeme posunúť dopredu, ak skutočne sa viacerí stotožnia, môžem povedať, s veľkorysým návrhom pani poslankyne. Zároveň chcem povedať, že, že v neformálnych diskusiách možno treba hovoriť s radou a za Európsku ľudovú stranu podporujem vytvorenie pracovnej skupiny na úrovni Európskej rady, um, ktorá by mala uh, reagovať na, na náš návrh. Všetko je to v, v hypotetickej rovine, pretože nevieme zatiaľ stanovisko rady Určite si treba uvedomiť, že táto smernica hovorí o ochrane pracovníčok, ani nie matiek, ale pracovníčok v práci, e, pracovníčok, ktoré sú tehotné, ktoré porodili a ktoré koja. Čiže toto je obsah smernice, ktorý navrhovala, e, alebo názov smernice, ktorý navrhovala Európska komisia a ja verím, že ak e, e, Európsky parlament e, je, je ochotný diskutovať s radou na novom znení alebo na, na kompromisných návrhoch, tak pozícia Európskeho parlamentu sa priblíži viacej návrhu komisie, ktorú komisia navrhla vo svojom originálnom návrhu, myslím si, že vtedy máme najväčšiu šancu, aby sme posunuli tie, tie diskusie dopredu. Aj pani spravodajkyňa, aj pani generálna riaditeľka e, zoširoka hovorili o postavení žien. Ja si myslím, že ak by sme chceli riešiť e, demografickú situáciu, ak by sme chceli riešiť postavenie matky v tejto spoločnosti, tak by sme museli ísť oveľa ďalej ako je len ochrana pracovníčok e, e, v rámci ich pracovného zaradenia. Nemyslím si, že vyriešime alebo že to bude nejaký významný krok v riešení demografickej situácie, ale aj napriek tomu som za to, a myslím, že hovorím za celú moju politickú skupinu, že treba zlepšiť e, postavenie tehotných a kojacích žien na, na pracovnom trhu. Ďakujem pekne. Ačiū. E, ir kalbėtoje jau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ďakujem veľmi pekne. Mám 8 rečníkov na rečníckom zozname. Zoznam týmto uzatváram. Poprosím vás, držte sa rečníckého času 2 minúty. Pani Belda za Alde, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem. Vystupujem za Beatrix Beckera, ktorá je tieňou spravodajkyňou za ALDE, bohužiaľ tu dnes s nami nemôže byť. Ospravedlňuje sa. Ja by som chcela takisto poďakovať za prezentáciu, bola nesmierne zaujímavá a užitočná. Chcem poďakovať pani Arene za usilovnú prácu, ktorú vynaložila a za to, že sa snaží nájsť spôsob, ako odblokovať túto situáciu. Jej práca je e, skutočne vysoko cenená našla spôsob, ako vyslať jasný signál komisii a rade. Parlament je pripravený diskutovať o tejto téme, teda teraz je loptička na strane rady a oni teraz musia začať a chopiť sa tejto témy konštruktívne. Je neakceptovateľné, aby sa smernica stiahla na základe toho, že by rada nechcela reagovať. Sme nesmierne sklamaní ako i všetci ostatní, že lotišské predsedníctvo dnes neprišlo medzi nás a nezapojí sa do našej diskusie. Metóda, ktorú predseda Juncker eh, navrhol, že sa smernica stiahne, pokiaľ eh, sa rada do toho nezapojí. už toto nastavuje veľmi nebezpečný precedens, myslím, pre nás všetkých a mali by sme si toho byť vedomi. Myslíme, sa, my, myslíme si, že rovnosť ide krok späť. Pozrite sa, ako je to so zastúpením žien v komisii. Ďakujeme pani Jourovej a zástupkyni komisie, ktorá medzi nami prišla. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. Ja viem, že za tým stojíte. Sme vám nesmierne povďační. Nemôžeme, nemôžeme pripustiť, aby rada z toho jednoducho vystúpila a ďakujeme veľmi pekne a dúfame, že sa nám to podarí odblokovať. Ženy a muži v Európe si zaslúžia, aby sme naozaj tlačili na túto tému. Je to neakceptovateľné, aby sme mali návrh z roku 92. A tak to aj bude, ak to náhodou všetko skončí. Ďakujem veľmi pekne, pán Ortasun. Ďakujem. V prvom rade som chcel absolútne podporiť slova Marie Areny. Samozrejme, hnev narastá. Existuje možnosť, že naozaj smernica, o smernici sa prestane rokovať, že bude stiahnutá. Hovorilo sa o tom, že rov, nerovnosť narastá. Ak sa nám nepodarí postúpiť v uznaní istých práv, tak tie veci sa ešte zhoršia. A kríz, ekonomická kríza nemôže byť nejakou, nejakou omluvou. Vieme, že vieme, ako to bolo pri príprave pracovného programu komisie. Mnohí aktéry, ehm, mnohí aktéri sa snažili naznačiť, že je tu ekonomická kríza, že nebudeme pokračovať v tejto agende. Nie, to nestačí Nejde len o, ten, o tento dosie, aj o mnohé iné. Ja sa chcem spýtať zastupkyni Európskej komisie. Ja viem, že sa snažíte eh, pomôcť, ale neviem, nedokážem si predstaviť, Mm, dosie je práve ako, ako refit. Ja neviem, ktorý článok zmluvy o fungovaní Európskej únie toto umožňuje. 290 rada po prvom čítaní nám musí vrátiť, tek, predložiť text, alebo 293 e, predložiť ju vám, aby ste pozmenili text, aby sa umožnilo rokovanie, ale nejde, nejde ani o jednu, ani o druhú situáciu, pretože preto ja neviem, ktorý článok v tomto prípade bude platiť. Chcem povedať následovné je európske právo e, posunúť pozíciu Európskemu parlamentu. To znamená, že parlament sme, sme tu v plnom procese rokovania. Je to, máme prečne druhé čítanie. Rada musí odblokovať, musí nám predložiť návrh hovoríme, o čo nám chýba. Hovoríme o, o, o akom čase hovoríme. O dňoch, o týždňoch, o počte týždňov. Ale nech nám predložia návrh. Ale nemôže, byť, ale nemôže to byť tak, že nám povedia, aby sme to my modifikovali. To predsa nie je súčasťou žiadneho poriadku, žiadnej, žiadneho z článkov zmluvy o fungovaní Európskej únie. Chcem, aby bolo jasné. Mne sa zdá, že je tu že spoločnosť žiada, aby to pokročilo, ak existuje dosie na stole a pokiaľ požiadavka znie takto, ja poprosím komisiu, aby boli odvážnejší, aby zabudli na to, že sa toto bude, že, že by sa smernica stiahla a samozrejme potom, keď bude potrebné, tak budeme rokovať a bude sa rokovať o všetkom. Samozrejme, to, čo tu bolo e, povedané, vytvoriť pracovnú skupinu na odblokovanie dosie, dobre, aj to, je, aj to môže byť dobré výsledkom. Naša skupina by takéto niečo istotne podporila. Ďakujem veľmi pekne, pán Gerek, dve minúty. Let's see if I can do it. No, vidím, či sa mi to podarí za dve minúty. Ďakujem, som povďačný a teraz budem v Nemčine. Považujem za podivuhodné, že niektorí tu už 10 rokov pracujú na uh, politike rodiny a stále je prístup taký zlý. Aj v štúdii sa porovnáva medzi matkou a otcom. Otázka na prednášateľa. Boli ste už tehotní? Eh, už ste vychovávali eh, dieťa. Ja som eh, otcom štyroch detí, ale nepodarilo sa mi ešte zažiť niečo také ako tehotenstvo a, a pocit kojacej matky. To nie je dovolenka. V Nemčine hovoríme o materskej dovolenke. To je práca, aj keď dieťa je veľkým šťastím ale je to predsa len práca a už len tento označenie práca a dovolenka, prepačte, považujem za difamujúce e, deti e, zabezpečia e, dôchodky pre ostatné obyvateľstvo a, postrádam tu porovnanie medzi rodičmi e, s deťmi a medzi e, manželskými pármi bez detí. To je porovnanie, ktoré potrebujeme nie medzi chudobnými a bohatými, ale e, porovnanie, a to aj právne porovnanie medzi rodinami s deťmi a bezdetnými rodinami. Aj keď urobíte koľko zákonov chcete ešte stále e, zostane diskriminácia závislosti e, rodičov a v rámci e, rodinnej politiky v Nemecku to svetkami sme už 10 ročia. Deti sú zodpovednosťou, deti sú úlohou a keď hovoríme o rovnoprávnosti, nehovorme prosím v tejto súvislosti o právach žien a právach mužov. To nie je dobré. Oveľa lepšie Lepšie by bolo urobiť právne porovnanie medzi rodičmi a rodinami bez e, detí a potom e, by sme mohli e, v podstate, tak povediať, znárodniť zodpovednosť za našu budúcnosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať predrečníkom. Myslím si, uh, že pohľad, ktorý majú ľudia na túto tému, a to už e, mnohé roky, e, sa tiež pomaly mení, tak ako plinie čas. E, mnohí si myslia, že rada, ECOFIN, euroskupina a tak ďalej sú tu na to, aby sa dohodli vždy na nejakých kráteniach finančných prostriedkov, na kráteniach a uberaní sociálnych práv. A to všetko je veľmi komplikovaná problematika, keď hovoríme o sociálnych právach a o úlohe európskych inštitúcií v jej rámci. Čo ma však trápi, sú dve veci. Táto problematika ktorú e, tu neustále diskutujeme. E, ľudské práva, sociálne e, práva. Nachádzame sa skutočne pred obrovským demografickým problémom v súčasnosti viac práv, e, vyšší nárok na dovolenku materskú a tak ďalej. To všetko má ekonomické dopady. Ak aktuálnu situáciu nezmeníme, potom e, sa svet e, nevyhnutne skomplikuje, pretože ekonomická situácia bude komplikovanejšia. Musím mať teda na zreteli aj sociálnu funkciu otcov a matiek a otcov, ktorí sa starajú o, o deti. To všetko je potrebné vidieť v spojitosti s ekonomickou situáciou celej spoločnosti. Krajina, z ktorej e, pochádzam, rovnako tak ako mnohé ďalšie štáty, e, plňajú, respektíve konštatujú, že majú primerane vytvorené podmienky e, pre matky s deťmi. Avšak predsa len sú e, matky s deťmi často nútené zostať e, doma a táto možnosť zostať s dieťaťom doma pre mnohé ženy jednoducho neprichádza do úvahy, pretože to nedovoluje finančná situácia rodiny tí, ktorí e, tvrdia áno, ak sú vytvorené dobré podmienky e, na to, aby ženy mohli e, otehotnieť. Nuž, to všetko sa týka vlastne len rodín, ktoré sú na tom finančne lepšie. Nemusíme sa teraz pozerať len na predsedníctvo, musíme sa pozrieť, pokiaľ ide o radu, aj na tie krajiny, ktoré e, tu robia obštrukcie. E, zodpovedné sú jednotlivé vlády a na ne musíme apelovať. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, tvrdí, že chce pomôcť mm, Má to však e, taký, takú nepríjemnú trochu príchuť všetko, čo je spojené s týmto e, e, refitom a e, predsa len by sme sa radi pohli ďalej v tejto veci v, vo viacerých oblastiach by sme mali vyvíjať tlak. Spomínam si, keď sme sa zaoberali týmto materiálom v predchádzajúcom legislatívnom období Eh, určité požiadavky, ktoré sme mali na radu, boli stiahnuté. A parlament eh, povedal, že nie je ochotný akceptovať nejaké ústupky. Avšak pokiaľ ide o, o nejaké prekážky, tie vždy eh, stavala do cesty rada. Nikdy nie parlament. Pani Ajuto, ďakujem veľmi pekne. Ja sa... Ja som bola Mm, zapojená do práce na tejto téme a myslím si, že tu trošku strácame zacielenie. Vypočula som si zástupkyňu komisie, hovorila o raste, deťoch, hovorila o jednotlivých problémoch, hovorila o tom, ako rastú deti, o vzťahu mužov a žien, o, o rodine. Nede, ale nede o... Toto nie je jadrom otázky. Otázka je pracovať a byť tehotný a mať za ruku, že nájdem znovu to isté pracovné miesto a teda, že budem mať možnosť mať deti. Ja som bola privilegovaná, že som mohla pracovať do posledného dňa. Ale nie všetky sú v takejto pozícii. Koľko občianok musí ísť pracovať aj tak, pretože nemajú záruky, nemôžu si to dovoliť z ekonomického hľadiska a možno sa boja, že nenajdu to isté pracovné miesto. Sú to, občianky už sú unavené, naozaj chcú, aby boli ich práva posilnené Zdá sa z tejto štúdie napríklad, že moja krajina patrí k tým, um, patrí k tým, kde snad je tento koncept posilnený, ale ja vám hovorím, že sú tam, je tam, v Taliansku je veľa tieňových zón, ktoré nespadajú po túto štatistiku. Ženy, ktoré možno, že nemajú práva, pretože pracujú na zmluvu, majú celý rad problémov naozaj treba, aby tieto naliehové situácie už neboli predmetom nejakého odkladu. Musíme hľadať spôsob, ako, ako jednoducho nezmiasť tento, túto správu zo stola. Mne naozaj... Eh, ja mám pocit, že ako by bolo samozrejme, alebo ako by sa už považovalo za bežné, že jednoducho sa návrh stiahne ten, ten, tých, tých 6 mesiacov je naozaj krátka doba. My by sme chceli ponúk- boli za to, aby sa naozaj ponúkol e, istý čas a bolo by dobre, aby sa rada samozrejme e, nechovala tak, ako sa chová. My by sme si želali dialog. Ďakujem veľmi pekne, pani Morvaj. Thank you very much. Ďakujem. Nemôžem stále vystupovať po maďarsky, pretože nemáme k dispozícii preklad. Uh, vystupím po anglicky, myslím si a stále verím v to, čo sa hovorí, že osobné je politické a preto by som využila tieto svoje dve minútky na to, aby som sa s vami podelila o osobný príbeh. My, političky, e, by sme mali načúvať mnohým osobným príbehom skutočných žien. Je to z roku 1992, mala som tedy 20 rokov, mala som prvé dieťa, e, hlasila som sa na Rade Európy, chcela som u nich pracovať, my sme boli, pra, práve sme sa ako Maďarsko pripojili k Rade Európy, prihlásila som sa, že chcem u nich pracovať a e, bo, išla som na interviu, mm, Mm, podrobila som sa lekárskej prehliadke, chceli by zistiť, či, chceli zistiť, zistiť, či som v poriadku, či môžem vykonávať túto prácu. Musela som sa vyzlieť a bol tam tento muž v strednom veku, ktorý bol lekárom a e, vy, so stetoskopom s fonendoskopom um, išiel po mojej hrudi a pozrel na mňa a hovorí veľmi podozrivo na mňa pozrel a spýtal sa ma, dojčite, otakojíte a išiel do mojej karty a hovoril, vaše dieťa má 9 mesiacov. Naozaj ho stále dojčíte? Moja špecializácia bola trestné právo, čiže hneď som myslela na varovanie Miranda, viete, tie, ktoré vidíte v krimifilmov, že všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám a rozmýšľala som možno, že došlo, e, možno, že som urobil nejaký trestný čin, nevedela som, že či, že, či určite som si bola istá, že e, som urobila niečo veľmi, veľmi zlé a povedal som áno, áno, možno, že je to poľahčujúca okolnosť, keď to priznám. No, on bol veľmi sklamaný, nahnevaný a povedal, 9-mesačné dieťa vy dojčíte, nie je to dobré pre dieťa, vôbec to nemá žiadny význam pre, pre dieťa, je to, je to náročné pre vaše telo a je to prekažka vašej práce, aby ste ju vykonávali mm, tak, ako máte. Dávam, dávam vám tieto lieky. Naozaj hovorím pravdu. Tu máte tieto lieky, neviem, čo to bolo tri, tri druhy liekov mi dal a e, zastaví sa vám mlie, tvorba mlieka a ja ako lekár vám určite radím, aby ste e, to brali, aby ste tak urobili. Ja nikdy nezabudnem na ten pocit bolesti, poníženia, samoty, osamotenia. Išla som Každ- po, po každé, keď idem do Štrásburgu, neviem, či chodíte niekedy na Plas Kleber, tam je taký maličký hotel a vidím sa tam pred 20 rokmi a ako sedím na balkóne hotela s týmito pilúkami v ruke a e, možno, a urobila som obrovskú chybu, že som sa podiela o túto historku s jedným, s jedným kolegom, ktorý tam bol kvôli psychológii a on povedal, nuž Kristína, ako psychológ, eh, ospravňujem sa, že stále hovorím historky, príbehy zo, zo života ženy, ale taký, je to výbor FEM. Takže, eh, takže ako psychológ mi poradila by som brala tieto lieky, aby som prestala dojčiť a ja som sa rozhodla, že nie. Pokračovala som, ešte tri mesiace som dojčila a ešte som porodila ďalšie dve deti. Ale identifikujem sa so ženami, ktoré sa cítia osamelé, cítia bolesť, poníženie. Ja vás naozaj rešpektujem, keď hovoríte, že by sme to nemali že by sme to nemali stavať do otázky, mm, otázky rodov, ale, v, v, ale naozaj to je výborné, že, že otec by mal byť zapojený a tak ďalej. Ešte máme tri otázky na programe. Poprosím vás, hovorí pani predsedajúca. Otázka znie, môžeme zorganizovať vypočutia skutočných žien, ktoré nám povedia svoje skutočné príbehy ohľadne, mm, aké majú, aké majú skúsenosti s tým, ako pôrod alebo dojčenie interferuje s ich pracovným životom. Ďakujem veľmi pekne, pani Peter. Hvala lijepo, gospođo Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som zagratulovať eh, pani spravodajkyni. Je to skutočne veľmi dôležitá téma, preto aj ja veľmi ľutujem, že tu nie sú prítomní predstavitelia rady. Chcela by som náš výbor informovať, že minulý týždeň spolu s predsedničkou aj s tou ďalšou kolegyňou sme uh, navštívili lotyšské predsedníctvo, hovorili sme s ministrom pre sociálne veci a uh, na agende sme mali aj túto problematiku a v mene nášho výboru sme e, požiadali, aby e, rada e, nás informovala o tom, kedy má v pláne diskutovať o tejto smernici. A dostali sme veľmi čudnú odpoveď, veľmi nekonkrétnu, nevieme teda presne kedy, ale bolo nám odporúčané, aby sme sa e, my v parlamente najprv dohodli o všetkom, pokiaľ ide o túto smernicu a potom môžeme postupovať, pokračovať ďalej. Čo by som tu chcela zdôrazniť je, že naozaj naozaj je potrebné mať dobrú smernicu, ktorou budeme môcť ochrániť e, tehotné e, ženy, aby mohli vtedy, keď to je najdôležitejšie, zostať so svojimi deťmi a aby vtedy, keď sa rozhodnú mať deti, neboli diskriminované, tak ako je to dnes v mnohých prípadoch. Tiež chcem zdôrazniť, že si robím e, obavy, pokiaľ ide o demografickú situáciu nielen doma v Chorvátsku, ale v celej Európe. To ale nevyriešime len touto smernicou hranicou, potrebujeme jasnú politiku, jasné opatrenia a očakávam, že E, ich budeme mať aj e, zo strany e, komisie a rády. Sme v hospodárskej kríze, ale aj v kríze treba mať priority. A ak je naša priorita mať v budúcnosti deti, z ktorých vyrastú zamestnanci, ktorí budú platiť dane a postarajú sa o to, že všetko ďalej bude fungovať, potom je jasné, že toto je priorita. Takže by sme sa aj tu mali spolu s radou a spolu s komisiou rozprávať o, o opatreniach, e, ktoré napravia demografický obraz dnešnej Európy, ktorý je strašný. Pán López. Ďakujem veľmi pekne, pán López. Už e, tu bolo povedaných veľa vecí dnes, všetky išli tým istým smerom, smer, smer v taký, smer je taký, že treba odblokovať rokovanie o tejto smernice po toľkých rokoch. Jednoducho je nepripustné, aby sme sa stále nachádzali v tejto situácii. Európa chce a musí predsa rozšíriť svoj sociálny odkaz. Samozrejme, to má vplyv na rôzne aspekty práva žien, agendu rovnosti, zdravie, sociálnu ochranu, ekonomické, demografické otázky. Treba zlepšiť podmienky polovice e, populácie a veď nakoniec aj všetkých. Chcem povedať, že ten, kto predseda Európe, má istú zodpovednosť a treba využívať aj túto, respektíve treba byť zodpovedným. Treba využiť túto smernicu ako súčasť, na ekonomi- súčasť ekonomického oživenia. Samozrejme, treba vysvetliť, že nerovnosť, nespravodlivosť na pracovnom trhu boli vždy zárodkom budúcej nerovno, ekonomickej nerovnováhy a sporov. netreba mrhať talentom, treba využívať talent lepšie. Samozrejme, otázka je komplexná, v Európe vládnu rozdiely, preto parlament samozrejme je flexibilný, je pripravený rokovať. Mal som pocit, že že je tu istý odkaz v zmysle toho, že sme trošku vyčerpaní, že po toľkých rokoch a parlament, komisia samozrejme by a mala počúvať a rada by mala hlavne počúvať, že ak má Európa európsky kapitál, tak ho má na to, aby vyvíjala tieto iniciatívy občania zdieľajú práva a toto je naozaj dobrý odkaz týmto smerom. Preto, prosím vás, nemôžeme pracovať s tým, že mám nám nad hlavou vysí gilotína. Otvorme, založme pracovnú skupinu, dajme si príležitosť, aby Rada vyslala odkaz a to by sa udialo cestou pracovnej skupiny, respektíve cestou nepovažujeme už za mŕtvú smernicu, o, ktor- o ktorej sa toľko bojovalo. Ďakujem veľmi pekne. Ačiū, dabar noriu dar suteikti žodį pranešėjai Marijai Arenai. Merci beaucoup. Ďakujem, slovo má spravodajkyňa. Ďakujem pekne, nebudem uh už e, dlho hovoriť, len by som sa rada poďakovala za e, príspevky e, všetkým, ktorí sa prihlásili do diskusie. Ďakujem za vaše príspevky, za všetko to, čo ste už urobili, pokiaľ ide o tento návrh v ostatnom, v poslednom legislatívnom období a teraz ide o to, ako budeme postupovať ďalej. Požiadavka je jednoduchá, kolega to naformuloval správne teraz musíme požiadať komisiu, aby nám dala viac času. Viem, že už sme eh, mali eh, času dosť, ale predsa len sme nový parlament, aj komisia je nová, predseda eh, rady je tiež pomerne čerstvý, takže potrebujeme trochu času na to, aby sme sa zorganizovali, aby sme mohli začať rokovanie. A potom ešte jedno slovo na adresu rady, ktorá by si mala vypočuť, čo požaduje. Ďakujeme radu. Chcem požiadať, aby e, táto otázka sa dostala do agendy a aby bola založená pracovná skupina, ktorá by sa tým e, zaoberala. Taliansko, Lotyšské a Luxemburské predsedníctvo sa musia e, podieľať na tomto materiále, aby sme sa pohli vpred. Neočakávame od rady, že predloží pozíciu už teraz, ale aby jednoducho začala sa zaoberať touto mimoriadne dôležitou otázkou. Ujasnili sme, že sme pripravení rokovať. E, rada vie, e, že, e, to, že teda má dočinenia s veľmi zodpovednými poslancami. Ak do toho vložíme energiu, som si istá, že sa nám podarí dopracovať sa k cieľu. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a chcem povedať všetkým, že náš výbor napísal list lotišskému ministrovi, v ktorom vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že nik sa nezúčastnil na našom vypočutí. Takisto hovoríme o spolupráci, ktorá je nevyhnutná a ako povedal spravodajca, e, chceme, aby sa e, vytvorila pracovná skupina TRIO. Samozrejme, parlament bude rád spolupracovať, takže ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Chcem sa poďakovať zástupkyni komisie a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe, to je bod číslo 12 iniciatíva pre ekologické e, zamestnania, potenciál pre ekologické pracovné miesta v ekonomike. Teraz by som chcela udeliť slovo spravodajcovi stanoviska, spravodajkyni stanoviska Monika Vana. Máte slovo. Dank. Ďakujem, pani predsednička. Bohužiaľ e, sa zdá, že táto téma, nech je akokoľvek dôležitá, e, nemôže konkurovať. No už možno by sme mohli chvíľku počkať, pretože je tu veľmi hlučno. a Budem hovoriť po nemecky. Dobre, chvíľku počkáme. Very interesting questions, my dear Mr. Lee, yes, you know? Yes, yes, hmm? mm-hmm. Colleagues, we continue our... Dobre, takže budeme pokračovať e, v našom zasadnutí. Nech sa páči pani Vana. Ďakujem srdečná vďaka pani predsednička. Veľmi sa teším, že milí kolegovia a kolegyne môžem odprezentovať e, naše, moje prvé stanovisko. Som tu nová poslankyňa a je to stanovisko na tému e, využitie potenciálu v oblasti e, ekologického zamestnania. Som rada, že môžem prispieť v tomto výbore týmto stanoviskom k vytváraniu existenčných pracovných miest. Je to stanovisko za výbor pre zamestnanie a sociálne záležitosti a ide o to, aby sme rodový aspekt zapracovali do diskusie o investíciách, o ekologických pracovných miestach eh, a aby sme aj ďalej zabezpečili, aby ženy eh, profitovali týmito investíciami v rovnakom rozmere, eh, týmito investíciami do tzv. ekologických pracovných miest Hovorím tzv., pretože e, je to vlastne prvý problém, ktorý som e, identifikovala, pretože tu nemáme jednotnú definíciu, ktorá by platila v rámci celej Európy alebo v rámci Európskej únie, čo v podstate znamenajú e, ekologické pracovné miesta, ekologické zamestnania. Je tu veľmi neprehľadná a nekompletná štatistická situácia v členských štátoch, čo veľmi sťažuje vytvoriť si jasný obraz o e, aktuálnej situácii a pokiaľ ide o stav údajov, to veľmi dobre viete e, je veľmi dôležité mať k dispozícii kvalitné použiteľné údaje, aby sme vedeli nielen o kvantite e, žien v ekologickom sektore, ale aj o, kvant, aj o kvalite a aby sme mohli prijať potrebné opatrenia. Takže potrebujeme jednotnú definíciu. V tom mojom stanovisku som zapracovala návrh, aby definícia e, Medzinárodnej pracovnej organizácie, organizácie práce, ako aj definícia OSN bola využitá, ktoré, ktorá vlastne e, ekologické pracovné miesta uvádza ako e, decent jobs, čiže existenčné e, pracovné miesta. Myslím, že toto by bolo veľmi dôležité z perspektívy žien. Takisto potrebujeme jednotný obraz o e, sektoroch, ktoré sú zahrňate, zahrňané do štatistiky. Ja som z Viedne z komunálnej politiky napríklad dlho som sa zaoberala otázkami e, ekologických pracovných miest vo verejnom sektore. Máme veľmi veľký sektor, mali sme akčný program pre ekologické pracovné miesta a ženy na ekologických pozíciách. A tu sme prišli na to, že jedným z najväčších problémov je, že napríklad oblasť verejnej dopravy alebo obchodu vo všeobecnosti vôbec e, nie je zahrnutá do štatistík o ekologických pracovných miestach v EU, čiže ide o vylepšenie štatistickej situácie, ako aj definícii, e, definície ekologického pracovného miesta e, v rámci, v rámci štatistiky ešte než e, budem e, hovoriť ďalej, chcem povedať niečo na úvod. Ako dobre viete, a je to moje prvé stanovisko, najväčšou výzvou je práve obmedzenie, pretože stanoviska e, musia byť, alebo smú byť len veľmi krátke, čiže nezahraňajú všetky aspekty, myšlienky, požiadavky, nemôžeme tam zahrnúť všetko, čo by sme chceli kritérium pre e, môj výber e, do tohto stanoviska bolo, že som sa koncentrovala na body, ktoré vôbec alebo len veľmi málo sú pokryté v existujúcich stanoviskách Európskeho parlamentu to určite viete lepšie ako ja, že, prvýkrát, že to nie je prvýkrát, čo diskutujeme o tejto téme, ale máme tu celý rad veľmi dobrých e, rezolúcií na túto tému z minulosti a jedno z nich spomínam v mojej rezolúcii a opieram sa o konkrétne a v praxi veľmi nápomocné e, problematiky, ktoré spadajú do rozsahu kompetencií Európskej únie. Čiže to len tak na vysvetlenie, aké boli moje kritéria pre výber e, týchto jednotlivých bodov. Po obsahovej stránke samozrejme ide o to, už som o tom hovorila, že e, ženy e, by mali rovnakou mierou profitovať z investícií do vytvorenia týchto zelených pracovných e, miest a nie len vysoko kvalifikované sektory, ktoré sú dominované mužmi. To je tiež veľmi dôležitý bod v diskusii E, o zelených pracovných miestach. Výskum v tejto oblasti musí byť posilnený a tiež systematické zapojenie e, zrovnoprávnenia pohlaví, e, pokiaľ ide aj o kontrolu o opatrení na vytvorenie zelených pracovných miest toto bude určite zohrávať veľkú úlohu aj v správe Výboru pre zamestnanosť oblasť tzv. zelených ekologických zručností a školiace opatrenia v tejto oblasti zelených pracovných miest. Ďalší bod, ktorému som sa venovala, je podpora podnikateliek v oblasti zelených pracovných miest a e, dobrý prístup k financovaniu, najmä mikrofinancovaniu do zelených pracovných miest a tiež verejné služby a poskytovanie e, verejných zákaziek sú oblastiami, ktoré sú veľmi relevantné, treba si e, na ne posvietiť kvalitatívne, kvantitatívne a vnášajú e, sem e, problematiku a aspekt rodovej rovnosti. Som si vedoma toho, že Veľa vecí tu teda riešených e, nie je, nepoviem, že sú riešené e, povrchne, ale len sa ich namatkovo dotýkam, napríklad otázka ochrany e, pri práci kvality pracovných miest a pracovných podmienok, ktoré sú toho času v oblasti zelených pracovných miest Eh, máme tu eh, kampaň za ženy v eh, riadiacich funkciách, v spoločnostiach. Či ide o to, aby sme aj tieto organizácie občianskej spoločnosti zapojili do týchto aktivít. A samozrejme ide tiež o aktívne mm, Eh, eh, nové eh, formy podpory, štruktúry, aby sme intenzifikovali počet novovytvorených zelených pracovných miest. Toto všetko vzhľadom na komplexnosť problematiky nie je v tomto stanovisku zahrnuté, ale ako viete, je možnosť predkladať pozmeňovacie návrhy. Lehota, ako ste už povedali, pani predsednička, do 9. marca je možné predkladať pozmeňovacie návrhy, na ktoré sa veľmi, veľmi teším potom bude stretnutie tieňových spravodajcov a 6. maja stanovisko príjmeme vo výbore. Ďakujem. Uh, thank you. Now, Madame Petir, please. Ďakujem pekne. A teraz pani Petir. Ďakujem pekne. Vážená pani spravodajkyňa Vana, ďakujem za veľmi dobre pripravený materiál a za to, že chcete e, do väčšej miery zapojiť ženy do zelených pracovných miest Iniciatíva o zelenej ekonomike musí byť iniciatíva, ktorá v Európe umožní prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku. Táto e, iniciatíva musí e, prispieť e, k celej ekonomike. Zelená ekonomika nesmie byť len pre vyvolených, ale musí byť pre všetkých v tomto kontexte úlohou tohto výboru je e, skutočne podporovať ženu v rámci tejto iniciatívy, ale e, tiež e, v rámci existujúcich aktivít spoločnosti. Ženy sú často o spoločnosti v komplikovanej situácii a nám ide o vylepšenie ich postavenia v spoločnosti ako také. Keď hovoríme o ženách, chceme najmä hovoriť o možnostiach, ktoré táto iniciatíva ponúka vidieť vedeckému, vedeckým oblastiam e, a ženám, ktoré žijú e, na vidieku. Mm, sú, starajú sa o, o, o svoj domov, o svoje okolie e, na tomto vidieku. E, európska poľnohospodárska politika sa zameriava najmä na ochranu e, priestoru poľnohospodárstva a tak ďalej a na trvalo udržateľný rozvoj a na rodinu, ale kto Tmelit rodinu to je práve žena, takže žena má veľkú úlohu pri zachovávaní vidieckého priestoru a toho času e, sa ženy e, na vidieku nachádzajú vo veľmi ťažkej e, pozícii. Takže preto je dôležité zlepšiť postavenie žien na vidieku, takže vítam, že ste aj tejto téme sa venovali vo vašom materiáli. Domnievam sa, že ste odviedli kus veľmi dobrej práce a niektoré aspekty ešte vyriešime cez naše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Thank you. Thank you. Madame Ward, please. Ďakujem pekne. Pani Ward. Um, thank you very much and thank you, Monika. Ďakujem a ďakujem Monike za to, že si odviedla tú prácu, čo si odviedla. Som veľmi hrdá, že som tieňovou spravodajkyňou k tomuto stanovisku a myslím, že sme sa na mnohých veciach zhodli a je to veľmi zaujímavá téma, pretože je to, vzrušu, pretože je to pozitívna téma o budúcnosti a akým spôsobom môžeme docieliť lepšiu ekonomiku, čo sa týka e, trvalo udržateľného rozvoja, čo sa týka e, životného prostredia a je to príležitosť, ktorú nesmieme premrhať. Budujúc na predchádzajúcich prácach nášho výboru na túto tému, chcem zdôrazniť, že Ide o e, e, pracovnú prípravu pre ženy, e, ženy v podnikateľských pozíciách a samozrejme vytváranie pracovných príležitostí aj na vidieku. Sociálna perspektíva ekologických pracovných miest je kľúčová predovšetkým vzhľadom na nepriaznivé pracovné podmienky, ktorým ženy často čelia a neproporcionálny dopad prosperity na ženy Eh, rodová perspektíva musí byť prepojenia, prepojená na vhodné pracovné eh, podmienky, sociálna ochrana, sociálny dialog medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi. Pre ženy to znamená eh, pomoc pri prekonávaní bariér a lepšia účasť žien v ekologických sektoroch je potrebné zabezpečiť tento postoj aj pri rovnosti platov, pri ekologickom, pri pracovnej príprave, odbornej príprave a takisto zastúpení žien na pracovisku. E, vzdelávanie a odborná príprava musí byť vnímaná ako investícia do života a budúcnosti, čiže prepojiť túto iniciatívu na vzdelávanie a odbornú prípravu znamená uznať iné E, v podstate cesty, ktorým sa môžu ubrať životy žien. To je veľmi dôležité. Ekologické e, pracovné miesta sú čisto úzko prepojené na e, vedu a výskum. Aj tu musia byť ženy zapojené. Takisto e, odborná príprava, aby jednotlivé sektory e, mohli e, čeliť bariéram, s ktorými ženami bojujú, či už keď sa ženy prihlasujú na stáž alebo celoživotné vzdelávanie, alebo otázka celoživotného vzdelávania. Ako podnikateľka som veľmi rada, že aj podnikateľský sektor je prepojený na vytváranie ekologických pracovných miest. Je tu veľmi veľký dôraz na e, ďalšom vzdelávaní, e, e, mentorujúce siete, vzdielanie praxi, vzdielanie skúseností, podpora ľahšie, jednoduchšieho prístupu ženská banka v Ázii je dobrým príkladom a toto by sa malo aplikovať aj v ekologickom sektore. Mladé podnikateľky eh, by sa mali zapájať do alternatívnych kooperatívnych modelov, o podnikateľských modelov, kooperatívy, sociálne podniky. Eh, a keď eh, často sú tu spájané mužské e, rolové stereotypy e, s vodcovskými úlohami a chcem len zopakovať, že ma veľmi teší, že sa tu nastolila aj otázka e, problematiky pracovných miest na vidieku, takže ďakujem ti za prácu, ktorú si odviedla. Thank you. Madame Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička milí, milé kolegyne, milé, milí kolegovia. Um, skutočne uh, táto problematika uh, vyvoláva veľké množstvo otázok. Teoreticky sa vysvetľuje, čo sú to tie zelené pracovné miesta, ale uh, čo znamenajú prakticky, ako ich možno definovať, aké pracovné miesto môže skutočne prispieť k tomu, aby životné prostredie bolo chránené, a aké sú to kritériá, ktoré sa um, môžu v tejto súvislosti aplikovať v praxi? Mám skutočne určité obavy. Tradičné pracovné miesta ktoré nespadajú do týchto kritérií, budú tieto teraz nejakým spôsobom diskriminované a aké sú dopady na iné odvetvia, keď podporujeme osobitne zelenú ekonomiku. Okrem toho stanovisku sa ochádza, že, e, uvádza, že úloha žien nie je dostatočne e, e, zhodnotená. Odkiaľ to, to máte? Sú nejaké pramene na to? Máte nejaké štúdie k dispozícii? ktoré by to dokladali. Alebo je to jednoducho len tak, že tá úloha nie je postačujúco vyzdvihnutá, odkiaľ teda máte túto konštatáciu. Nuž a ekologické kvalifikácie, ktoré by mali byť rozhodujúce na trhu práce v budúcnosti. O aké kvalifikácie tu ide? Dobre som počúvala v diskusii, vždy sa objavuje e, e, otázka, aký podiel žien je v tom, ktorom odovetví e, prítomný ale kladiem si otázku, musíme naozaj v každej oblasti, v kultúrnej oblasti, v každej oblasti spoločnosti chceme regulovať podiely žien a akým účelu to má slúžiť. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pani správodajkyni Monike Vanna. Ďakujem veľmi pekne. E, je to naozaj e, veľmi dobrý príspevok k diskusii. E, teším sa, že môžeme takto spolupracovať. Veľmi sa mi páčilo, čo ste povedali, že je to naozaj veľmi pozitívna téma s potenciálom do budúcnosti. A teraz sa dostanem k tým kritickým slovám, respektíve k vašim otázkam a tie veľmi rada zodpoviem. Pýtali ste sa e, na nejaké zdroje, z ktorých e, som čerpala pri mojich formuláciách. E, to som doslova prevzala z uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2012. To nie je nič, čo by som si bola vymyslela, ale to je formulácia, ktorú táto inštitúcia v rámci svojho uznesenia prijala a v mnohých diskusiách, ktoré sa konali v parlamente so zástupcami občianskej spoločnosti, e, s odborníkmi, sú tieto veci jasné a zjavné. E, neviem, či to poznáte, ale napríklad výbor e, regionov vo februári prijal zelený akčný plán pre malé podniky a tam je výraz, teda tento výraz rodovej rovnosti tam vôbec nie je uvedený. To je len jeden z aktuálnych príkladov, ktorý dokazuje, že rodová perspektíva je veľmi podceňovaná a do veľkej miery priam ignorovaná. K otázke definície. Myslím si, že jednotná definícia za účelom zlepšenia aktuálnej situácie je veľmi, veľmi dôležitá. Je potrebné povedať, že toto je e, stanovisko nášho výboru k práve e, výboru pre zamestnanosť a našou úlohou je e, práve e, dostať aspekt rodovej rovnosti do tej správy. Takže si myslím, že návrh eh, nášho výboru používať túto eh, formuláciu o eh, pracovných miest, ktoré zabezpečujú dobrú existenciu a vychádzať z definícií Medzinárodnej organizácie práce alebo OSN je v tomto smere v poriadku. To nie je niečo nové, na čo by sme boli my tu prišli vo výbore, k tomu už boli uznesenia Myslím si, že by bolo naozaj veľmi dôležité aktuálne dopracovať sa konečne ku spoločnej e, definícii týchto zelených pracovných miest. A samozrejme teším sa na našu spoločnú e, diskusiu, e, keď sa stretneme tieňoví spravodajcovia. A teraz chcem povedať, že lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov, lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov je 9. marec. Chcem sa poďakovať sekretariátu za vynikajúcu spoluprácu. Uh, Dobre, bod 13. Investície. Uh, pre uh, územnú súdržnosť Európskej únie. Chcela by som začať tým, že sa ospravedlním za to, že tu nie som osobne a za to, že moje stanovisko bude prezentované v mojom mene. Chcem sa poďakovať sekretariátu za užitočný príspevok e, k formulácii tohto stanoviska. Ako viacerí z vás viete, Eh, stanovisko môže mať málo slov, čiže som sa zamerala na to, čo som pokladala za najdôležitejšie bariéry eh, pre ženy pri rozvoji eh, pracovných miest a rastu v Európskej únii. Viem, že mi už šiel celý rad dôležitých otázok a dúfam, že kolegovia predložia pozmenujúce návrhy, aby zareagovali na tie oblasti, ktoré som nezahrnula. Ja som sa zameriavala na, hlavne na následovné oblasti. Poprvé, mzdová medzera, e, e, rodová medzera v mzdách v rámci Európskej únie. Už sme o tom hovorili opakovane v našom výbore a naozaj musíme tlačiť na členské štáty, aby zabezpečili, e, že neumožnia diskrimináciu v platoch. Ženy v malých a stredných podnikoch sú minimálne zastúpené, málo zastúpené ako vo vedúcich úlohách Eh, malých a stredných podnikov a ako podnikateľky a eh, dalo by sa to posilniť, keby viac žien sa pustilo do podnikateľskej sféry. Ženy v práci na polovičný úvezok, eh, zamestnané ženy je 2,4 krát pravdepodobnejšie, že sa stanú zamestnankyňami na polovičný úvezok. Tu je s tým spojená väčšia, pra, väčšia pravdepodobnosť Eh, rozdielnosti v mzdách. Vidiacká ekonomika eh, eh, a pri, s tým spojený úpadok v ekonomike na vidieku, čo takisto viedlo k zníženým pracovným príležitostiam nielen pre ženy, ale takisto to viedlo pre horšie, pri, horšie okolnosti pre farmárov a na záver, po piaté, digitálna e- ekonomika, predovšetkým pokiaľ ide o vysokorýchlostný internet, prístup e, k digitálnym sieťam e, podnik, poskytne príležitosť aby sa vytvárali podniky aj na vidieku, aby ženy mohli pracovať z domu, mali flexibilné pracovné časy a poskytla by sa lepšia flexibilná flexibilita pre ženy. Teším sa na konštruktívnu spoluprácu s vami, e, s tieňovými spravodajcami. Ak máte akékoľvek komentáre, tak ich môžete nastoliť e, priamo so mnou, nech sa páči. Ďakujem. Teraz pani Gabriel. Ah, madame. Mm. Okay, So thank you for... Ďakujem. For? I thank you for... Uh... Ďakujem za... Ďakujem uh, spravodajkyni ako tieňová spravodajkyni. 12. Oh, sorry, okay. Okay. Oh. yes, it's Sorry, sorry. <laughs> yes, as a shadow reporter. Ako tieňová spravodajkyňa pre toto stanovisko, investícia pre prácu pre zamestnanosť a raz by som sa chcela zamerať na príležitosti pre ženy, aby sa oni mohli zúčastňovať na hospodárskom, ekonomickom a sociálnom živote. Táto účasť musí byť v súčinnosti s ich úlohou rodičov. Nikdy nezabúdajme na dôležitosť rodín, ktoré sú základom pre Európu. Správa hovorí o e, medzere v platoch. My by sme chceli zlepšiť postavenie e, žien, tak ako povedala pani spravodajky. Chceme zvýšiť ale aj spoločenský status žien, vrátanie ich platov. Musíme, aby sa ženy mohli bez problémov vrácať do práce po materskej dovolenke. Úloha mm, štátov môže byť veľmi relevantná pri podpore aktivít, aby mohli podporiť motivácie na prácu z domu, prácu na polovičný úvezok, prípadne mm, rozširovanie vedomostí. Bez podpory ženy majú väčšie ťažkosti vrátiť sa na to isté pracovné, vrá, e, dostať také isté pracovné miesto, ako dostávajú muži. Treba zlepšiť kvalitu starostlivosti o dieťa, respektíve možnosti pre matky, aby svoje dieťa dávali do takéto starostlivosti. Treba riešiť kvalitu týchto zariadení a ich dostupnosť pre, dobré, pre mladé rodiny. Ďakujem. A čo? A... Ďakujem. Dovolujem si vás informovať, že do 5. marca 12.00 môžete predkladať pozmeňovacie návrhy. Posledný bod, e, súčasná politická situácia v Afganistane. V Afganistane poprosím pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Predkladám vám dnes návrh stanoviska k súčasnej politickej situácii v Afganistane. Dovolte mi, aby som zdôraznila dôležitosť tejto témy. Hovoríme o súčasnej politickej situácii v Afganistane po prvých mierových voľbách v krajine. Návrh stanoviska nie je vyčerpávajúci. Vieme, že sú tu problémy a že môžeme napísať k tomu celú správu, ale vzhľadom na tému správy som sa zamerala v návrhu stanoviska na body, ktoré sú napojené na súčasnú politickú situáciu v Afganistane a ktoré súvisia s účasťou žien na stabilizácii situácie v Afganistane. Teda bola by som rada, keby ste to mali na keď budete prekladať pozmenujúce návrhy do budúcna by sme chceli vydať ešte ďalšiu správu k tejto téme. Takže návrh stanoviska sa zameriava na účasť žien do politickej, v politickej sfére, hovoríme o prístupe k vzdelaniu, aby sa ženy mohli zúčastňovať na politickom živote. A po tretie ide o prístup k k, k zreformovanému právnemu systému, mm, hovoríme o prístupe k právam a tak ďalej. Nuž a zamerávame sa aj na zabraňovanie násiliu na ženách. Správa obsahuje následovné body. Hovoríme o úmrtnosti matiek, Hovoríme o rešpektovaní dohovoru OSN, pokiaľ o elimináciu všetkých fóriem diskriminácie na, voči ženám. Teším sa na pripomienky od kolegov, ďakujem a za vašu pozornosť. Ešte snáď na záver jedna pripomienka. Ten, eh, tá časová lehota je on indikatívna a je ňou 11. marec a budeme to mať asi potom pripravené k 30. 31. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Otváram diskusiu. Môžete mi povedať váš názor ohľadne toho, že či Afganistán je teraz e, bezpečnou krajinou z pohľadu migrácie v Maďarsku? Každý deň máme desiatky a desiatky ľudí, vrátane žien, ale väčšinou mužov z Afganistanu, ktorí mm, prechádzajú tzv. zelenou hranicou, žiadajú o azyl. Z toho, čo ste povedali, tak sa zdá, že nie, nie sú žiadne okolnosti, ktoré by napovedali tomu, že ide o nebezpečnú krajinu. A ešte rozmýšľam nad vašim názorom, či tento výbor ako ženský výbor by mal prijať nejaké kroky na to, aby prispel k udržaniu mieru, teda keď hovoríme o Afganistane, tak je to Mm, peacekeeping, vyslovene udržanie mieru v Afganistane, e, či, máme v tom, či by sme mali mať v tom istú zodpovednosť a ako ženský výbor a aká, ako vnímate ukrajinskú situáciu, teda v, tom, v tej otázke udržania mieru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Neviem. Či budete odpovedať, viem, že napríklad nie všetky otázky sú s tým spojené, napríklad Ukrajina nie je ehm, v súvislosti s vašou správou. Ďakujem veľmi pekne. Áno, otázka ehm, o kráľovne Ukrajiny je mm, nie je v súvislosti s mojou správou a ehm, ja som hovorila vo svojom stanovisku o tom, ako môžu ženy prispieť k situácii v Afganistane a my by sme mali byť vocovským výborom a preto sa potrebujem ubezpečiť, že, že um, nerozdrobujeme svoje sily. A ja by som chcela navrhnúť, aby sme sa naozaj zacelili na úlohu žien pri stabilizácii krajiny. To je naša práca ako ženského výboru, teda hovoríme o prístupe k vzdelávaniu, justičná reform, justičnej reforme, prístup žien k rozdovaciemu procesu, to je niečo, na čo by sme sa podľa nás mali zameriavať a to, čo je mm, to, čo je už, a to ostatné je mimo rozsah pôsobnosti. Potom, pokiaľ ide o ďalšie body, či je to bezpečná krajina alebo nie, všetci vieme, že je tu stanovisko výboru AFET, ktoré pokrýva túto otázku a táto, takáto otázka patrí do takého stanoviska. Ja som len chcela hovoriť o príspevku žien k mieru. Pokiaľ ide o Ukrajinu, naozaj neviem, nesúvisí to s týmto stanoviskom a to je otázka. My sme sa venovali otázke situácie žien v Afganistane. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Nuž a teraz by som chcela oznámiť časovú lehotu na predkladanie 11. marec 12.00. No už dostali sme sa na koniec nášho rokovania. Chcem len pripomenúť, že ďalšie zasadnutie výboru bude 5. marca. Bude zo pár podujatí vzhľadom na 8. marec. Všetci máte pozvánky, program. Ďakujem za vašu účasť. Ďakujem sekretariatu a tlmočníkom. Pekný večer. Thank you.